Takže začneme opäť našu schôdzu. Chcela, chcel by som vám upresniť, že budeme, máme tu e, zápisnice z včerajšieho zasadnutia, ako aj všetky schválené dokumenty. Chcem sa spýtať, či máte nejaké pripomienky k tomu. Ak nie, tak tým pádom považujem zápisnice za schválené. A teraz prejdeme k prvému bodu na našom programe schôdze dnešné popoludne. Ide o vyhlásenie eh, podpredsedničke Komisie Vysokej predstaviteľky pre ESVČ k európskemu sankčnému režimu v prípade porušovania ľudských práv. Pani vysoká predstaviteľka je tu zastúpená pánom komisárom Johannesom Hánom, k tým pádom odovzdávam. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu. Veľmi súhlasím s tým, že na ľudské práva sa útočí všade vo svete a musíme robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme bojovali proti porušovaniu ľudských práv. Je to veľká víza pre nás všetkých a musíme sa zameriavať na každodenné presadzovanie našich nástrojov a konzultovať aj s partnermi, aby sme naozaj ich presvedčili, že majú plniť svoje záväzky. Či materiály sú dosť e, komplexné a majú multilaterálny aj bilaterálny charakter a Európska únia aj naďalej bude odsudzovať porušovanie ľudských práv a e, to, kdekoľvek sa niečo takéhoto deje. Budeme sa snažiť presadzovať spravodlivosť a zodpovednosť pred spravodlivosťou. Momentálne musíme zabezpečiť, aby Európska únia bola náležite vybavená ako líder v oblasti boja za ľudské práva. Momentálne prebieha aj cielené vyhodnocovanie situácie a sankčný režim EÚ by mohol priniesť pridanú hodnotu v našom kolektívnom úsilí pre boj proti porušovaniu ľudských práv. Pokiaľ ide o um, možnosť e, rozsahu toho budúceho sankčného režimu, tam budeme musieť pohovať o tom, ktoré e, sankcie do takéhoto režimu vlastne budú spadať. Môžeme sa zameriať na veľké, významné porušovania ľudských práv Určite sa musíme zamerať aj na korupciu. Ďalším významným bodom je vzájomná súhra medzi takýmto potenciálnym režimom a inými sankčnými režimami, ale aj e, v spolupráci s tými režimami tohoto typu, ktoré sú e, napríklad vytvorené v rámci OSN. Vieme, že sú tu niektoré krajiny ako e, Demokratická republika Kongo, Irán a niektoré ďalšie. Musíme využiť tie nástroje, ktoré už teraz máme a vieme, že existujú určité medzery a to je treba vyplniť. Z hľadiska horizontálneho sankčného režimu e, práve tie medzery by sa nám podarilo vyplniť neposlednom rade na zozname sankcií musia byť aj také prípady, ktoré sa eh, budú eh, potom <clears throat> predkladať na riešenie súdu. Musíme rešpektovať náležitý proces a konať v, pod, eh, v kontexte takéhoto potenciálneho sankčného režimu. Prebiehajú už aj na úrovni rady rokovania odborníkov a keď experti dospejú ku nejakému konkrétnemu záveru, tak potom e, bude 28. rozhodovať jednohlasne o tom, či sa nejaké konkrétne sankcie voči niekomu uplatnia. Dámy a páni, ďakujem vám za pozornosť, za váš záujem a teším sa na našu rozpravu. Ďakujem pekne, pán komisár. Slova má pani Sandra Kalniete. Minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda, pani poslankyne, pani poslanci. Európsky sankčný režim v prípade porušenia ľudských práv po Sergejovom Magnickom vyslal silný signál aj do nášho najbližšieho susedstva, v tom smysle, že Európa naozaj bude uplatňovať vážne konsekvencie v takýchto prípadoch. Magnický sa postavil proti korupcii Putinovho režimu a proti spôsobu, ako sa e, treba aj ten ruský Putinov režim snažil prekryť e, smrť tohto mag, hrdinu Magnického. A preto musíme v tomto duchu konať a myslím, že opakované úsilie tohto parlamentu uplatniť zákon, magnického zákon, ktorý súvisí s sankciami, poukazuje právo, práve na porušovateľov ľudských práv. Nemala by, existovať žiadna imunita ani pre e, vrahov v Mianmare napríklad. Alebo e, v Africkej, e, v Afrike, teda v strede Afriky, kde sa páchajú takéto činy, ale ani vražda arabského novinára a tak ďalej. To sú tiež závažné prípady. Rada zatiaľ žiaľ nekoná dostatočne, ale táto iniciatíva naberá na intenzite. Ďakujem. Ďalej má slovo pani Anegomeš, dve minúty. Európsky parlament eh, prijal eh, toto rozhodnutie veľkou väčšinou. Eh, ochrana ľudských práv v tretich krajinách je veľmi dôležitá. Mali by sme nasledovať príklad Spojených štátov amerických, pokiaľ ide o pravidlo a výnimku z tohto pravidla, pokiaľ ide o magnetický akt, pretože je potrebné bojovať proti korupcii a porušovaní ľudských práv pokiaľ ide o rôznych e, o tých, ktorí sú zodpovední za magnického smrti, je potrebné naozaj vypichnúť sankcie voči tretím krajinám, ktoré naozaj sú súčasťou vážneho porušovania ľudských práv takisto aj e, porušovania právneho štátu, takisto však e, útokov na novinárov, ktorí bojujú proti korupcii a proti takýmto technikám. Toto všetko by malo byť alebo by malo zaznieť v uznesení Európskeho parlamentu, o ktorom budeme hlasovať zajtra. Pretože ako náhle e, prišlo k tejto vražde Magnického Putinovým e, režimom, e, je potrebné na to zareagovať, je potrebné, aby bola, bol súlad medzi jednotlivými krokmi jednotlivých členských štátov, je to naozaj zásadné. Vtedy, keď chceme všetci byť eh, nezávislými od skorumpovaných vlád. A toto sa týka aj tých najväčších. Ak eh, tí, ktorí zavraždili Dafna, Jana Kuciaka a ďalší, nebudú predvedení pred súd a nebudú trestne stíhaní, je potrebné začať eh, sa sankciami voči tým zodpovedným činiteľom, ktorí sa snažia schovať za iný. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán Bašír, jedna minúta. Pán predseda, pán... Milton Friedman hovorí, že jedný z najväčších chýb je posudzovať politiky a programy podľa ich e, zámerov a nie podľa ich výsledkov už e, od starobekého Grécka, keď tam bola Peloponeská vojna, až po súčasné Bielorusko, Irán, Miarmarsko, Severná Korea, Rusko. Tieto všetky dôkazy ukazujú, že sankcie, ktoré sú určené pre celú krajinu, málo kedy dosiahnu výsledky v zahraničnej politike alebo ciele. Veľmi často kolektívne tresty vedú k ešte väčšiemu kolektivizmu a pretože nevinní občania v sankcionovaných krajinách sú potom ešte závislejší na ich domácich potlačovateľoch, aby mali aspoň základné prostriedky a čo je vlastne dôsledku a prichádzajú o svoje, o svoje politické a sociálne slobody. A ako niekto, kto zastáva trho, slobodný trh a trhové hospodárstvo, ja vždy som veril vo individuálnu zodpovednosť jednotlivca. Preto by sme mali skôr e, preferovať e, takú sankčnú politiku, ktorá bude dostatočne legálne silná a efektívna, hlavne voči konkrétnym jednotlivcom, ktorí páchajú tie zneužitia po celom svete. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pán Bašir, teraz pani Šáke na dve minúty. Ďakujem pekne pán predseda, pán komisár, kolegovia. Ťažko veriť, že už je to takmer 9 rokov, keď som predtým predložila pozmeňujúce návrhy pre, pre Európsky e, akt magnického a e, to naliehavosť, aby sme tu mali jasný mechanizmus bojovať proti porušovateľom ľudských práv individuálne. Teraz je už odvtedy oveľa náliehavejšia táto potreba. Vzhľadom k tomu, že Bezpečnostná rada OSN často E, je paralizovaná e, rôznymi vetami a EÚ by tu malo prevziať vedúcu úlohu a tu pripojiť sa k tej koalícii tých, ktorí chcú, ako je Američania, Kanada, e, pobaltské štáty, ktoré už majú magnického legislatívu mala by sa aj k ním pripojiť e, jednoducho e, dobre zacielené sankcie e, na konkrétne osoby, mrazovanie aktív a poukazovať menovite na tých, ktorí porušujú ľudské práva po celom svete, či už sú to aktéry štátni alebo neštátni. To by mohlo spôsobiť veľký rozdiel. Takisto, keď budeme rozlišovať, keď my povieme, že my teda trestáme jednotlivca a nie celú krajinu. A často sú často potom e, títo ľudia, ktorí poušujú ľudské práva, posielajú svoje deti e, do našich univerzít a tiež chodia do Európy robiť svoje drahé nákupy a podobne. Nemôžeme umožniť takýmto ľuďom, ktorí, sú, e, ktorí vraždia novinárov alebo násilňujú ženy, aby takto žili. Musíme sa tiež na túto otázku pozrieť kriticky, lebo napriek tomu, že máme sankcie, aj mali modlúk zo Sýrie navštíviť Taliansko. E, Európske e, firmy tiež e, budujú mosty v týchto krajinách a je tu veľmi dlhý zoznam takýchto prípadov a naozaj budeme mať takú reputáciu, akú je, je to najšlabšie alebo najúžšie miesto v našom našej politiky, v našom správaní. Čiže my potrebujeme horizontálny sankčný režim, ale nikdy nenahradí e, to, že keď budeme naozaj konkrétne e, môcť priviesť e, tých páchateľov zločinov pred Medzinárodný súd, pretože už je to veľmi naliehavé a keby sme prijali toto naredenie, bolo by to veľmi dobrý krok smerom spravodlivosti práve pre Sergeja. Ďakujem pekne teraz pani Lochbíler na jednu minútu. Ďakujem pekne pán predseda. Keby sa nám podarilo prijať eh, eh, spoločný európsky sankčný režim proti porušovateľom teda ľudských práv, vysielame veľmi silný signál, že musíme eh, sa zaujímať o dodržiavanie alebo starať sa o dodržiavanie ľudských práv všade po svete a potom musí nasledovať aj trestné stíhanie týchto páchateľov. Európska únia sa už e, dlho venuje tým e, sankciám, ktoré by boli konkrétne určené na konkrétne osoby, e, zmrazenie aktív, ako napríklad zákaz cestovania. Napríklad to, tomuto došlo ešte v roku 1995 pre jedného predstaviteľa z Nigérie. Myslím si, že tieto cest, zákazy cestovania alebo zákaz udelovania víz, e, to je transparentný e, a viditeľný spôsob a je to aj účinné. Tiež je potrebné, aby bolo potrebné aj e, zabezpečiť dostatočné dôkazy pre verejnosť, aby to verejnosť podporila a tak, tomuto sa by sa mohli venovať aj potom občianske spoločnosti. Pani Lochbillerová, akceptujete eh, modrú kartu od pána nášho kolegu, pána Hökmarka, nech sa páči. Áno, akceptuje. Pán Hökmark, máte slovo, len hovorí bez mikrofónu. Yes. Mr. Speaker, I... Pani ja som chcel položiť otázku, že prečo eh, zelení nechcú potom podporiť eh, pomenovanie tejto legislatívy, že by sa to volalo Magnického zákon. Nielen preto, že je to symbolický zmysel, čo je jasné, ale je to aj určitý spôsob definovania toho, že prečo vlastne máme takúto legislatívu, prečo ju potrebujeme, aby sme poslali jasný signál tým, ktorí využívajú kriminalitu a trestnú činnosť na obohačenie sa e, za úkor svojich vlastných občanov. Prečo nemôžete podporiť tejto legislatíve to správne meno? Ďakujem pekne za vašu otázku. My sme takisto aj v našom výbore, podvýbore pre ľudské práva sme o tomto veľmi intenzívne diskutovali medzi politickými e, skupinami. Existuje tu e, vlastne jeden takýto prípad, ktorý má e, názov magnetický vo svojom názve a to je v americkej legislatíve, ale sú tu aj iné krajiny, napríklad Kanada, takisto majú takúto legislatívu, ale obsahuje len odbornú terminológiu. Ja neviem, že že či bolo dobre, keby tam bol tento, toto meno, ale nemyslím si, že keď tam to meno nebude, že bude tento predpis menej účinný alebo menej efektívny. Myslím si, že ale môžeme urobiť v samotnom texte odvolávku alebo referenciu na prípad Magnického, pretože to bolo veľmi dôležité práve pre vznik takejto legislatívy a takejto e, režimu, sankčného režimu. Ďakujem pekne. Teraz pán Troščínsky na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda aj keď je naozaj dôležité, aby sme sankcionovali všetky tieto útoky na ľudské práva, nemala by to byť Európska únia, ktorá by mala tieto eh, sankcie nastolovať, eh, keď sa nedodržiavajú ľudské práva členských eh, štátov, ktorí napríklad, pokiaľ ide o migračnú politiku alebo pokiaľ ide o ideológii, naše ideológie, napríklad Polsko a Maďarsko, vôbec by sme sa tomu nemali venovať. Hm, hm, dvoj, hm, zaslúži si to dvojek odsúdenie, pretože zneužívame boj za ľudské práva a na druhej strane e, vlastne sa skrýva ozajstné riziko, e, ktoré e, predstavuje pre európskych občanov hlavne radikalizmus islamistov. A tiež môžem spomenúť Eh, vyše 300 obetí eh, teroristických útokov vo Francúzsku za posledných 20 rokov. Eh, avšak nehovorme len o ľudských právach, ale hovorme o Európskom súde pre ochranu ľudských práv, ktorý častokrát, častokrát rozhoduje voči alebo proti ochrane našich ľudí. Častokrát nedávno práve tento súd v Štrasburg eh, rozhodol v prospech eh, takýchto teroristov, čo, by, čo umožnilo naďalej vlastne útak eh, ďalších teroristov, ktorí boli vlastne až minulý týždeň uväznení. Začína to byť naozaj neznesiteľné, hlavne pre našich európskych občanov akceptovať takúto situáciu. Ďakujem. pekne, pani Andrikiene, na minútu. Všetci sme si dobre vedomi kontextu návrhu uznesenia, o ktorom je reč Estonsko, Lotyšsko, Litva, Spojené kráľovstvo, Kanada aj Spojené štáty e, Naštátovali tento e, magnického zákon a uplatňuje sa v prípadoch vážneho porušovania ľudských práv. My, Európsky parlament, sme opakovane žiadali, aby sme mali aj v rámci EU ekvivalent takéhoto zákona. A zatiaľ sa to len odkladá. Apelujem na pani Mogherini a na Európsku komisiu, aby e, prišli s legislatívnym návrhom a aby ešte pred e, koncom tohoto volebného obdobia bol tento zákon prijatý. A potom je tu ešte aspekt tých sankcií, ktoré existujú a mali by sa zjednotiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz pán asi z jedna minúta. Prezident, Unia Európa je s Pán eh, predseda, Európa je veľkou referenciou na svetovej úrovni ochrany ľudských práv, eh, častokrát na druhej eh, strane planéty sa nami inšpirujú, pokiaľ ide o vytváranie občanskej spoločnosti. Všetci sa pozerajú na európske práva, ako náhle sú um, ľudské práva potlačované a keď sa žiada o ich ochranu. Avšak táto politická a, a, a duševná alebo morálna podpora bude mať dôveryhodnosť v očiach ostatných občanov len vtedy, keď sa budú dodržiavať ľudské práva, keď sa bude bojovať proti korupcii a takisto proti všetkým útokom proti ľudským právam. Je potrebné zabezpečiť to, aby táto situácia e, tiež e, zabezpečila Začlenenie takisto aj diplomatických riešení, aby sme mohli mať oveľa koherentnejší prístup a koherentnejšiu reakciu, aby sme EU z Európy urobili naozaj konsolidovaný obraz ochrany ľudských práv. Ďakujem pekne. Je teraz pán Jurek. Jeden... Vážení poslanci, naša politika ľudských práv sa musí opierať o niekoľko základných princípov E, poprvé vernosť tým, ktorí podporujú naše práva, po druhé uznať tým, uznanie tým, ktorí nám želajú mier a po tretie oceniť tých, ktorí chránia tých, e, za ktorých my sme aj zodpovední, ako napríklad kresťanov, ktorí v tých krajinách, kde sú ohrození. A centre takéto politiky potom musia byť predovšetkým ľudia. Správa ľudí na život v miery a v bezpečí. To je základ všetkých ľudských práv a určite nie nejaká animácia politických konfliktov. Samozrejme, Európa musí prijať E, humanitárne zásahy, musí reagovať na, na nespravodlivosť, ale musí pritom neustále pamätať na to, že nejde o to, aby sa tu šíril nejaký politický univerzalizmus, ale tu ide o kon- ochranu konkrétnych ľudí a musíme si byť vedomi toho, čo urobí naše konanie. Máme tu aj prípad Alžírska, nezabúdajme e, na tieto princípy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Sargentini. Ďakujem za slovo. Pán predseda, v mojom predchádzajúcom živote v podstate mám skúsenosti v Európskom parlamente 18 rokov a hovorilo sa o viacerých sankciách, napríklad voči Zimbabve. A boli to inteligentné sankcie, ale vždy išlo o boj európskych štátov, aby sa zachovali tieto sankcie ešte ďalší rok. Zdá sa, že to, čo tu odoznieva, buď by dojem, ako by bolo ľahké, jednoduché uplatniť a zavádzať takéto sankcie. Ale nie je to až také ľahké. Ak si pozrieme napríklad na vládu Holandska a v podstate prichádza s iniciatívou, aj v Lani v novembri prišla s iniciatívou, veľa sa o tom nehovorilo, ale Tiež, sme, e, teda tiež e, holandská vláda konala, aby sa tieto sankcie uplatňovali. Ale v podstate nestačí nejak to nazvať, ale v podstate to, ten názov nie je najdôležitejší. Ďalší rečník, pani Arnoldu. Pán predseda, pokiaľ ide o ľudské práva, opätovne je to copy-paste amerického prístupu Magnitsky Act, Ide o finančné sankcie a obmedzenia slobodu pohybu pre tých, ktorí nie sú akceptovaní pre ich členské štáty, hlavne amerických občanov pokiaľ ide o túto zamienku dodržiavania ľudských práv všade na svete, je vlastne o je vlastne o sankcionovanie tých, ktorí sa nepodriadia tomuto pravidlu. Je to strašne pokrytecké. Už stačí. Je potrebné pochopiť, že lídry niektorých krajín samozrejme budú mať výnimku, keď Európska inia pritom môže viacej stratiť ako získať, pretože len zisk momentálne je považovaný za prioritu a lídry sveta tých eh, či už najsilnejších alebo najslabších krajín. V podstate to vidia len bielo a čierno. Ďakujem. Salafranca, un minút. Pán Salafranca, jedna minúta. Eh, No- Od eh, roku 1995, keď prvýkrát sa vytvorila alebo sa zakomponovala demokratická klauzula do dohody medzi EÚ a Argentínou, začalo sa toto eh, opakovať pre všetkých eh, dohody so všetkými tretimi krajinami. Táto demokratická klauzula je už súčasťou Európskej únie a je to hmatateľný dôkaz záväzku Európska únia, pokiaľ, Európskej únie, pokiaľ ide o ochranu základných práv a ľudských práv. Sú tu však dva problémy. Poprvé, tá povinnosť, to nie je je okamžitá použiť a po druhé príjmanie rozhodnutí. Zatiaľ, čo my z, eh, eh, sme súčasťou dlhého postupu, komisár hovoril o rôznych pravidlách, pokiaľ ide o jednomyselnosť, tí druhí sa môžu rozhodovať eh, z noci, z jedného dňa na druhý pokiaľ ide o sankcie porušovania ľudských práv, pani Kanete žiadala, aby toto bolo prijaté v súčasnej, za súčasného mandátu. Pán predseda, bolo by dobre, keby Európska únia bola viac koherentná, pokiaľ ide o jej princípy a aby bola viacej viditeľná. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda hovorí ďalej. Pani Píri, máte jednu minútu. Ja podporujem tento návrh pokiaľ ide o dodržiavanie ľudských práv. To je zásadné. Ľudské práva sú naozaj kľúčovým prvkom Európskej únie, avšak veľmi ťažko môžete sa postaviť proti tým osobám, ktoré stratia tieto ľudské práva, pretože častokrát ide o nedodržiavanie ľudských práv a častokrát toto je len zamienka. Máme tu e, dva, dve veľké výhody. Zdôrazňujeme nielen rozvoj, ale zdôrazňujeme aj to, že tí, ktorí sú za porušovanie ľudských práv, musia byť potrestaní. Však e, tento spoločný sankčný režim by mal byť depolitizovaný Európska únia by mala ísť ešte ďalej v tomto kontexte a to takým spôsobom, aby sme mali definitívny návrh, ktorý by umožnil Európskej únie zabezpečiť ochranu ľudských práv a jej dodržiavanie. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda pani Hau. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Dnes svet zaznamenáva, že sa objavujú autokratické vlády a Musíme teda reagovať eh, svojimi nástrojmi v oblasti ľudských práv. Keď si vypočujeme rozpravu, ktorá prebieha tu v parlamente, v tomto parlamente tento týždeň, tak hovorí sa o Rusku, Číne, Turecku, Nikarague, o Kazachstane. A vieme, že tam sú antidemokratické režimy a naozaj sa potom spochybňujú otázky ľudských práv v týchto krajinách. Takže naozaj potrebujeme prijať nejaký nástroj, nejaký kvalitný zákon. Nejaký ozaj komplexný režim sankcií EÚ tu mal byť už dávno. A preto je veľmi dôležité, že ten nový režim sankcií bude z hľadiska právneho čistý a dostatočne razantný. A bude sa opierať e, čiste otázku práva a ľudských práv a legitimity v tomto aspekte. Čiže nebudú to toho nejaké komerčné alebo iné aspekty zahrnuté. Ide o to, aby existovali aj patričné justičné zábezpeky. A preto ďakujem pani vysokej predstaviteľke a rade, že sa rozhodli pristupovať k tejto otázke otvorene a s porozumením toho, že treba hľadať komplexný nástroj a musí byť prepracovaný do detajlov. Ďakujem. Pán Zilstra má slovo. Nie je prítomný, tak potom pán Kelam. Minúta. <coughs> Ďakujem pekne za slovo. Konečne sa ministri EU rozhodli, že vytvorajú sankčný režim na úrovni EU. Ale ak to má byť naozaj niečo efektívne, musí to byť spoločné úsilie a musí byť rigorózne naplňané. Vítam kroky, ktoré e, by mali troška uvoľniť aspekt e, potreby e, uplatňovať pravidlo jednohlasnosti. Implementácia samozrejme musí byť povinná, ale doteraz ten pokrok od roku 2014, od kedy prišlo rozhodnutie EÚ, že vznikne magnického zoznam EÚ, tak pokrok bol veľmi chabý. A myslím si, že je veľmi potrebné zachovať názov tohoto nástroja ako magnického nástroja. A na závor, dovolte povedať, že je ozaj hambou, že doteraz ešte e, <clears throat> tento aspekt, e, teda nebol zahrnutý e, na černú listinu aspekt e, terorizmu a pre špinavých peňazí. Slovo má pán Androlakis. Dámy a páni, v podstate EU je lídrom vo svete, pokiaľ je oblasť boja za ľudské práva. Uplatnenie nového sankčného režimu pri porušovaní ľudských práv je ozaj veľkou výzvou a musíme pozitívne reagovať, aby sme nestratili kredibilitu v očiach našich občanov. Ide predsa o aspekt humanity a, a aj o ochranu práv našich občanov. Takže treba stanoviť určité podmienky a určite je dôležité opierať sa o princíp jednohlasnosti aj v rámci rady. Mnohí v e, tých extrémnych e, politických pozíciách a názoroch tvrdia, že to neprejde či už napravo alebo nalovo. hovoria o humanitnej kríze vo Venezuele, kde e, sme svedkami toho, že milióny ľudí utekajú z krajiny. Tak musíme chrániť naše ľudské práva a o tom sa nedá diskutovať. Ďakujem za slovo, pán predseda, dámy a páni. Nie je to prvýkrát, čo náš parlament eh, žiada globálny režim sankcie, pokiaľ ide o eh, dodržovanie ľudských práv, tak ako v Spojených štátoch amerických, Kanady alebo Litve, Lotarsku. Estonsku nie som meno pána Magnického. My sme našu výzvu vo vzťahu z EU Rusko to zopakovali. Správa opätovne žiada ESV či Európsku úniu, aby hneď pripravila legislatívny návrh celoúnii jednej verzie zákona Magnitsky, ktorý by umožnil ukladať zákazy e, udelovania víz a cieľené osobné sankcie, ako je zablokovanie vlastníctva a záujmov v oblasti majetku a tak ďalej. Plne podporujeme celounijný mechanizmus, ktorý, mal, ktorý by mal účinnejšie postihovať jednotlivcov, ktorí sú súčasťou v závažného porušovania ľudských práv. Ak má Európa zostať verná svojim hodnotám, nemôže eh, sa od toho oddialiť bez úbaz našich rozhodnutí, pokiaľ ide aj o väznenie politických väzňov, znižuje našu autoritu a posilňuje trúfalosť autoritárskych režimov. Ďakujem pekne, pán Štetina. A teraz odovzdávam slovo pani Rodriguez. Máte jednu minútu. Ďakujem pekne, pán komisár, pán predseda. My môžeme tu mať bezstretnosť, pre pre tých, ktorí e, sú implikovaní do e, sexuálneho zneužívania, do obchodovania s ľudskými právami, do útokov proti novinárom, ako, akokoľvek ochranu môžu mať vďaka e, málo demokratickým režimom, keď ide o útoky na, ľudských, na ľudských ľudských právach. Je potrebné zaviesť taký zákon na európskej úrovni, ktorý by rešpektoval dôstojnosť eh, ľudského života, napríklad zákazom víz. Tí, ktorí toto páchajú, by nemali vstúpiť ku nám na našu pôdu. Je potrebné eh, to, eh, sa inšpirovať krajinami, ktorí tak už urobili, aby sme mohli postihnúť takýchto ľudí, pretože ak nechceme, že aby naše diskurzy boli len také bez pohlavné a plné vákua. Prejdime k, ku konkrétnym krokom. Tie zbranie, ktoré nakupujeme, by nemali byť zo strany tých, ktorí práve bojujú proti technologickým ľudským právam. Teraz v rámci HDI v rámci spontánej rozpravy vystupí sedem kolegov, ktorí sa zapísali na môj zoznam. Chcem vás poprosiť, aby ste nehovorili viac ako jednu minútu. Najprv kolega Žorovský. Že v sankcie. Nevieže v... Ja neverím v sankcie. Ja neverím v sankcie ako jediný nástroj výlučný, ako jeden z možností E, riešenia veci, podobne ako aj s ostatnými rezolúciami. Čím viac rôznych rezolúcií, tým viac sa vlastne nakoniec ani nedodržiavajú. Som predsedom e, delegácie pre Bielorusko a viem, aké je dôležité je skutočné uplatňovanie e, príslušných predpisov či zákon či legislatívy, aby to prinieslo ten naozajstný efekt. Treba sa pozerať na to, aká je spôsobom funguje tá komunikácia a tiež aké je je situácia v tej krajine, kde chceme uplatniť naše predpisy. A tiež by som sa chcel vlastne v tomto vyjadriť proti takej inflácii v týchto eh, rezolúciách a v našich vystúpeniach a aby sme tie sankcie nemiešali s inými e, prvkami, inými prvkami, ktoré musia, musia to byť aj určité prvky aj vzdelávania a dobrej komunikácie s ostatnými občanmi v danej krajine. Len vtedy získame ten výsledok. Ďakujem pekne teraz pán Dobravides. Mavrides. Mavrides. Farištogire κύριε Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som teraz chcel zdôrazniť, že je veľmi dôležité vytvoriť taký mechanizmus, ktorý by nám umožnil aplikovať sankcie, eh, ktoré sa týka tak osôb, ako aj kriminálnikov, alebo aj vlád. Avšak eh, tento mechanizmus eh, musí byť naozaj účinným mechanizmom a nemôže byť len takým svojvoľným nástrojom či už tento zločin sa odohrá na území alebo mimo územia EÚ. Aby či už kriminálnik bude v Turecku alebo v Rusku. Žiaľ Bohu, naše správanie v dnešný deň ešte neukázalo, že by sme tomu dostali. Je však zrejme, zrejmé, že osoby, ktoré spáchali tento zločin a tieto zločiny sa rovnako nechovajú. Ani sa s nimi rovnako nezaobchádza. Napríklad pokiaľ ide o severnú časť Cypru, európska a kresťanská uh, menšina už začína. Ľudské práva sa porušujú mnohými tretimi krajinami, s ktorými e, máme diplomatické vzťahy. Niektoré dokonca aj členské štáty tam majú s nimi dobré e, vzťahy a hovorí sa o tom, že Európska únia je spoločenstvom hodnot, ale vieme, že e, niekedy sa obchoduje aj napriek nedodržiavaniu ľudských práv. Dokonca aj v rámci únie sme svedkami porušovania niekedy. A preto máme Európsky súd pre ľudské práva, nepotrebujeme nejaké nové mechanizmy. Obávam sa, že by sme mali zabezpečiť disciplínu u tých členských štátov, ktorí, ktoré nezdielajú e, tú víziu, ktorá e, načrtol Brusel. A na druhej strane musíme vytvoriť efektívne mechanizmy voči tretím krajinám. To súvisí aj s našimi obchodnými dohodami a zmluvami. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem za slovo, pán predseda. A pán Tomášič. Keď hovoríme o ochrane ľudských práv vo svete, potrebujeme viac než len slova, potrebujeme nástroje. Pokiaľ ide o uplatnenie sankcií e, voči štátnym i neštátnym aktérom pre prípady porušovania ľudských práv, toto je ozaj imperatív, ktorého by sme sa mali držať. A Hm, a musíme vyslať silný signál autoritárskym režimom, ktoré systematicky porušujú ľudské práva a ľudskú dôstojnosť. Možno to bude troška ťažšie pre tých, ktorí... Teda musíme stiažiť život tým, ktorí porušujú ľudské práva a pomôcť obetiam takého konania a musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí páchajú tieto zločiny, neostali nepotrestaní. Ďakujem. Slovo pán Hadži Georgiu. Ďakujem za slovo, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. Nemôžeme byť efektívni v oblasti ľudských práv, ak nebudeme mať v rukách určité sankcie. A tieto musia byť e, zavedené len po demokratickej diskusii a myslím, že sa nám podarí taktiež e, viesť diskusiu s danými obyvateľstvom príslušných krajín. Bez týchto diskusí totiž sankcie by sa mohli vnímať ako niečo, čo padne na plecia obyvateľstvu. A to by nebolo produktívne a konštruktívne. Ďalší rečník. Dnes globálny trend e, pardon, globálny obchod ako by podkopával aspekty ľudských práv. Multilateralizmus sa stáva terčom útokov v mnohých krajinách a USA sú na čele tohto útoku. A v tomto kontexte je veľmi dôležité, aby Zahraničná politika EÚ zdôrazňovala aspekty e, ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu. Preto si myslím, že je veľmi dobré, že tento e, nástroj, o ktorom hovoríme, Európsky sankčný režim, že napreduje z hľadiska úsilia a z hľadiska práce, ktorá sa na ňom vykonáva. Tento sankčný režim je krok správnym smerom. Pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý na európskej úrovni, tak vám sa, že teda po tom, čo nastane Brexit, tak e, Británia sa nemôže zapájať do takýchto pozitívnych a progresívnych krokov. Práve, že britská vláda preukázala veľkú mieru cynizmu e, v otázkach zahraničnej politiky. Pani e, Trump, pani Mayová ako premiérka veľmi dobre vychádza s prezidentom Trumpom alebo aj s Erdoganom. Takže 28, ktorá by fungovala spoločne z hľadiska uplatňovania sankčného režimu, než nejaký oso, osám osamotený ostrov. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Systém, Európsky sankčný systém pre ochranu ľudských práv. E, toto by bola dobrá myšlienka, bez pochyby. Avšak je veľmi potrebné takisto nepokračovať len s nejakou víziou, s takou komplikovanou cestou. Napríklad e, tri krajiny, ktoré chcem spomenúť. Poprvé Maroko, pokiaľ ide o RIF. E, tam máme viacerých aktivistov v oblasti RIFu práve preto, že bránili sociálne práva a takisto aj slobodu pre prejavoch eh, v prípade Sahara, eh, západnej Sahary. Máme tam politických väzňov a práve teraz eh, zomierajú od hladu. A samozrejme v prípade Turecka, potom budeme sa tomu venovať. Zoberme si politických lídrov opozičných, novinárov, takisto aj akademikov, ktorí sú teraz v, povezení. A napríklad Izrael, tam je určite tiež nejaká také prížmurovanie očí, pretože nemôžeme obchody Eh, mať za priority oproti eh, porušovaniam ľudských práv. Eh, častokrát tieto zločiny na ľudských právach sú toho svetkami mnoho, niekoľko stoviek ľudí bolo za, zavraždených a z toho asi 35 detí. Ďakujem pekne, pán komisár Hán. Poprosím, aby ste nám povedali nejakých pár záverečných slov. Ďakujem. Yes. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dovolte, aby som predovšetkým vyjadril poďakovanie za túto mimoriadne hodnotnú a dobre načasovanú výmenu názorov a chcel by som využiť túto príležitosť vám poďakovať opäť za všetky vaše vystúpenia, aj pripomienky, aj návrhy. Dnešná diskusia opätovne ilustruje, že e, možný tento globálny sankčný režim je zaujímavým témou, ale je to tiež aj veľmi komplexná otázka, ktorá si vyžaduje ešte ďalšie preskúmanie. Aj súčasné diskusie sa sústredujú na rôzne otvorené otázky a rôzne možnosti, ktoré treba zvážiť, kým sa príjme politické rozhodnutie o vykonateľnosti takéhoto návrhu. Diskusie budú pokračovať aj na rade, aby im sme pripravení prispieť tejto diskusii konštruktívne a konečné riešenie bude musieť byť prijaté jednomyselne. Dovolte, aby som to vyjadril aj svoje ocenenie vašemu záujmu túto veľmi dôležitú tému. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. Ja som dostal 5 návrhov na uznesení na základe tohto prehlásenie. Naša diskusia je tým uzavretá a budeme sa hlasovaniu k tejto otázke venovať vo štvrtok. Teraz budeme pokračovať. Teraz prejdeme k nasledujúcemu bodu na programe schôdze. Ide o správu pani Píry za rok 2018, ktorá sa týka Turecka. Počkáme na zástupkyňu eh, rady pani Čot ktorá by mala každú chvíľu sa ku nám pripojiť o 2-3 minútky. A najprv teda odozdám slovo pani Piri, aby odprezentovala svoju správu. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som sedela 17, sed, sedíte vo väznici 17 mesiacov a neviete, za čo ste odsudení. To je situácia v súčasnom e, Turecku. E, Kasula bol zatknutý ešte v oktobri 2017. Jedne z mnohých e, obetí hodu na čarodenice prezidenta. Za ďalším, ďalší 15 boli obvinení minulý týždeň. Sú e, obvinení z toho, že sa pokúsili zvrhnúť vládu a boli e, obvinení. Obžaloba má 750 strán a obsahuje tam záznamy aj z protivládnych protestov ešte od roku 2013 a výsledok toho je, že to všetko bolo medzinárodné sprísahanie proti vláde. A dôkazy proti Kavalovi e, sú také, že súhlasí s tým, že obvinenie teda obžaloba neobsahuje žiadnu, žiadny konkrétny dôkaz alebo že vlastne urobili určité povstanie, mohli by sme sa teda možno, že len tak akoby zasmiať nad tým, z čoho je teda obvinený. Toto je miera demokracie, ktorá je v Turecku, ale aká je odpoveď Európskej únie na toto všetko? Ako je odpoveď EÚ takémuto pošlapávaniu ľudských práv v takejto kraj, tejto susednej krajine EÚ? Európsky parlament už žiadal aj komisiu, aj radu, aby využila všetky možnosti, aby zaslala jasný signál prezidentovi Erdoganovi a zabrániť eh, porušovaniu ľudských práv. A takisto sme chceli poukázať aj ľudským právam, že my sme za právny štát a že Európska únia je na ich strane, na strane občanov, ktorí sú utláčaní. Avšak eh, európskym lídri zatiaľ ako keby sa už prestali o túto otázku zaujímať zaujímať. Turecko už nie je ako si v záujme eh, európskych lídrov a vyzerá to tak, že ako keby Európska únia už akceptovala, že s situáciou v Turecku sa nedá nič robiť a je to tak, ako to je a jednoducho všetky naše pokusy tiež pristali na hluchých hušiach v Ankare, ale aj v ostatných európskych eh, mestách a tým pádom dochádza naďalej k porušovaniu ľudských práv, rozpadáva sa právny štát, e, Turecko prenasleduje novinárov a okrem toho nová ústava ešte konsoliduje autoritársky režim Erdogana a preto sme žiadali radu, aby skutočne formálne prerušila alebo zastavila prístupové rokovania s Tureckom, pretože nemôžeme rokovať s niekým, kto takto postupuje v e, prístupových e, rokovať o nich o prístupe k EÚ. Takže my musíme počuť, čo urobí aj Európska únia pre Osmana Kavalu, čo urobí pre Salahatina Demirtaša, ktorý už je vo vezení e, dva a pol roka je lídrom opozície, pre ďalších tisícky ľudí, ktorí sú vo vezení bez e, súdu, pre aktivistov LGBTI, pre všetkých, ktorí nemôžu naďalej e, protestovať statočné ženy v Turecku, ktoré 8. marca išli do ulic a jednoducho sa boli, proti nej vystúpila silná ostra polícia. Takže všetko tieto konania, vlastne to, že rada nič nerobí, vlastne podporuje Erdoganov režim a už nastal čas, aby sme pripravili stratégiu. Môžete začať už tento piatok, keď budete mať stretnutie s ministrom zahraničných vecí Turecka. Pán predseda, dovolte mi, aby som tiež po týchto piatich rokoch poďakovala aj kolegom, Kolárom, tieňovým spravodajcom, ktorí takisto pracovali na tomto spise posledných 5 rokov. Ďakujem za veľmi dobrú spoluprácu. Tiež dúfam, že zajtra budeme schopní zjednotiť túto snemovňu a prísť silným signálom našim európskym lídrom. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, Katy. Teraz požiadam pani Čot, aby hovorila za radu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 Vážený pán predseda, vážení poslanci, ďakujem pekne za to, že ste ma pozvali na úča- zúčastniť sa tejto rozpravy dnes eh, v diskusii o správe o Turecku Európskeho parlamentu za 2018 a dívať sa na otázky, ktoré nás trápia a aj zároveň nás interes zaujímajú. Berieme na vedomie jasné odkazy a obavy, eh, ktoré sú uvedené vo vašom uznesení. Naďalej sledujeme vývoj v Turecku veľmi intenzívne, konkrétne implementáciu eh, ústavných zmien. Čo v tejto otázke je veľmi Barovné eh, a takisto ste aj vy uvedli v viacerých príležitostiach, je to pokračovanie, eh, znižovanie hodnoty platky v otázkach ľudských práv a v otázkach právneho štátu. To bolo zdôraznené aj v oznámení komisie o situácii v rozširovaní. Toto isté bolo aj v záveroch rady na posledných a takisto aj v správe Európskeho parlamentu, ktorú máme dnes na stole. E, v záveroch z 18. júla 2016 rada e, výrazne odsúdila odsúdila pokus o púč a vyjadrila solidaritu s tureckým eh, národom a plňadrili plnú podporu demokratickým inštitúciám Turecka a EU uznáva závažné bezpečnostné hrozby, ktorým e, Turecko čelí. Avšak e, ten mm, disproporčný rozsah e, opatrení, ktoré potom prišli po zlyhanom púči, to tiež nadvíhalo obočie. Turecko sa vzdialuje stále viac a viac od Európskej únie a my nie sme už v situácii, že všetko beží ako doteraz. Ehm, kým aj sme si poznamenali vašu výzvu po formálnom zastavení ehm, rokovaní s Tureckom o pristúpení. To sa udialo. By som pripomenula ešte, že Rada v júni 2018 vo svojich záveroch Rady uviedla, že rokovania s Tureckom e, efektívne sa dostali do, ehm, do patovej situácie kvôli týmto všetkým problémom. zároveň sa my súhlasíme, že je dôležité neuzatvárať dvere Turecku a ponechať otvorené kanály komunikácie. Rada naďalej bude sa snažiť viesť otvorený a priateľský dialog s Tureckom ako kandidátskou krajinou a kľúčovým partnerom Európskej únie v mnohých oblastiach. A je to v záujme oboch strán. Konkrétne hovorím aj o súčasných výzvach, pred ktorými momentálne stojíme a potrebu spolupracovať v oblastiach spoločného záujmu, ako napríklad migrácia, boj s terorizmom, energia, doprava, ekonomika, hospodárstvo, obchod, ehm, spoločný akčný plán EÚ a Turecko pre e, utečencov a migráciu a tiež stanovisko tureckej vlády z 2016 tieto veci sú, mus, vyjadrujú záujem oboch strán a táto úspešná spolupráca viedla k k podstatnému zníženiu ehm, neregulárnej migrácie z Turecka a zabezpečenie lepšie budúcnosti pre sírskych migrantov v Turecku, k čomu bol vytvorený Európsky fond pre podporu týchto utečencov a naďalej tomu prispievame. Rada plne podporila ehm, to, čo parlament povedal, akú dôležitú Turecku ako zohráva úlohu v riešení migračnej krízy, ako bolo potvrdené aj v záveroch rady, kde bolo vyzvihnuté Turecko za konštruktívnu spoluprácu v tejto otázke no a zároveň Turecko musí sa dostať eh, k normalizácii vzťahov s Cyprem a plne implementovať eh, ustanovenie dodatkového protokolu k asociačnej dohode. E, dovolte, aby som využila túto príležitosť a uistila vás o tom, že my ako predsedníctvo budeme preto naďalej e, poukazovať na všetky tieto otázky s našimi tureckými spojencami a partnermi na každej úrovni a pri každej príležitosti a urobíme všetko preto, aby sme presvedčili Turecko, aby vykonalo svoju úlohu a splnili tie svoje sluby, ktoré nám dali v minulosti. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne pani ministerke Čot. Teraz má slovo pán komisár Hán, nech sa páči. Pán predseda, pani ministerka, vážené poslankyne, poslanci, dovolte mi začať tým, že zablahoželám pani spravodajky Nika Piri, ale aj tieňovým spravodajcom, a to nie len v tomto roku, ale aj v predchádzajúcich rokoch, za vynikajúcu prácu, ktorú ste doteraz vykonali ohľadne tejto témy Turecka. A pokiaľ ide o právny štát a ľudské práva, negatívne javy, ktoré komisie zaznamenala e, v ďalej minulosti, žiaľ, tie negatívne tendencie teda pretrvávajú aj naďalej. A je to dôsledok e, opatrení, ktoré prijíma e, vedenie Turecka ako krajiny. A Napríklad aktéry v oblasti občianskej spoločnosti e, zažívajú ozaj náročné a ťažké chvíle v Turecku. Pokiaľ ide o justičné procesy, e, do akej miery teda rešpektuje súdnictvo prezumciu neviny, to je tiež veľký otáznik. Takže Európska únia e, má aj naďalej záujem pokračovať aj v prístupovom procese s Tureckom, ale samozrejme musíme trvať na požiadavkách ktoré súvisia s našimi hodnotami, ktoré my ako Európska únia vyznávame. A podobne aj ako člen Rady Európy e, by Turecko malo rešpektovať e, príslušné e, vyjadrenia, ktoré už boli obsiahnuté vo viacerých správach o Turecku. Veľmi úzko spolupracujeme napríklad v oblasti energetiky, obchodu, migrácie, v boji proti terorizmu a tak ďalej. A sú tu oblasti, ktoré sú strategické, predmetom strategického záujmu Európskej únie a preto nám záleží aj na spolupráci v oblasti utečencov. Celá séria e, dialogov na vysokej úrovni sa nedávno taktiež konala a Neskôr v priebehu tohto týždňa bude opäť zvolaná aj rada. A ide o to, že samozrejme máme záujem spolupracovať, ale zdieľame aj naše obavy. Nedávno na vysokej politickej úrovni v septembri a novembri, teda konkrétne v novembri v Ankare, e, sme jasne dali najavo našim tureckým partnerom, že je veľmi nutné zmeniť eh, politické postoje, ak chcú brať vážne zlepšenie našich vzťahov s Tureckom. Na nedávnom dialogu o ekonomike sa poukázal práve na slobodu tlače a o vzťahu tureckého štátu voči novinárom. Eh, požiadali sme, teda apelovali sme na Turecko, aby zlepšilo túto situáciu aj v tom zmysle, že turecká vláda má opustiť alebo ustúpiť od nejakých provokatívnych krokov v oblasti Stredomoria. A taktiež musí mať na zreteli aj dlhodobé aspekty, predovšetkým z hľadiska toho, že je v Turecku mnoho ľudí postihnutých práve tým úbytkom slobody v krajine. Musíme im pomôcť ak teda chceme, aby vzdielali európske hodnoty. Ďakujem za pozornosť. Pán komisár. Ďakujeme vám a slovo má pani Zomer, nech sa páči. Pán predseda, pán komisár, pani eh, Zastupkynia rady, chcela by som vám poďakovať, eh, Kati Piri, za túto správu, ktorá vlastne už je výsledkom niekoľkoročnej práce. Konečne sme sa mohli dohodnúť eh, na e, dobrom texte, ktorý by možno, že trošku ešte mohli sme zlepšiť text a v jednej bode e, požaduje, aby zrušili rokovania s Tureckom, prístupové rokovania a my, toto už vlastne nie je platné. My sme takisto žiadali potom, aby ten prezidentský systém v Turecku bol e, zrušený, ale nejakým spôsobom napokon sme na Turecko netlačili, tú ústavu si pretlačil a prezidentský systém si bol prijatý e, a napriek e, takisto e, sme neprestali Turecku poskytovať e, peňažné prostriedky v rámci prístupových rokovaní a týmito peniazmi vlastne potom podporujeme tento režim, ktorý trestá svojich tých napríklad podporovateľov Gulena alebo rež, kritikov režimu a podobne. Jednoducho by, by sme chceli, aby úplne došlo k ukončeniu pri prístupových rokovaní. My toto podporujeme, ale zároveň musíme podporovať občianskú spoločnosť v Turecku, ale vieme, že nie je to e, možné, aby to, preto by som chcela podporiť e, podporu k tomu, aby sa zmenil text, že musíme úplne ukončiť prístupové rokovania v Turecku. Ďakujem pekne, teraz má slovo pán Boštiňaru domnule președinte ďakujem pekne pán predseda. Chcel by som v prvom rade poďakovať Rade komisii aj predsedníctvu za veľmi vyvážené vyhodnotenie situácie ohľadne vzťahov s Tureckom. Turecko je dôležitý partner EÚ a proces rozširovania EÚ nám umožnil e, do značnej miery ovplyvní pozitívne cestu Turecka